Okay, dear colleagues, we can uh, start. Takže kolegovia, začneme. Začneme rovno bodom 14 nášho programu. Výmena názor z, z ministerkou zdravotníctva a rodovej rovnosti Lidio Muč, Mun, a teda prezentácia programu Luxemburského predsedníctva. Vítam vás tu. E, ďakujem vám za vašu prítomnosť. Dávate nám teda dnes príležitosť si s vami podiskutovať. Predstavíte nám vaše priority predsednícke a ja som si istý, že to bude zaujímavé stretnutie, že prídu otázky od poslancov, ohľadom vašich priorít, ale aj ohľadom vášho náhľadu na niektoré dokumenty, ktorými sa už dlho zaoberáme. A chceme s radou rokovať už čoskoro. Takže rovno dozám pani ministerke muž slovo. Um, budem mať teda dva, dve časti, od, e, dve kola otázok, najprv koordinátor za politické skupiny a potom uh, rôzni poslanci. Prosím. Merci, monsieur le président. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Je mi veľkou cťou byť tu medzi vami, vážení poslanci, poslanky, neviete, že predsedníctvo je vždy veľkou výzvou pre členskú krajinu, ale je to aj jedinečná príležitosť, eh, ako prispieť k tvorbe európskej politiky a taktiež umožňuje e, eh, prísť istými prioritami. E, 12. krát je Luxembursko v tejto úlohe. Tá, toto predsedníctvo prichádza <clears throat> eh, dosť za teda dosť mimoriadných okolností. Máme tu totiž to eh, Európu, ktorá má ešte stále isté ťažkosti dostať sa z krízy. Eh, starne obyvateľstvo, čo za sebou prináša mnohé otázky eh, zdravotné. Je tu nový parlament a ten už teraz e, pracuje normálne, aj komisia je nová a má dosť nový pracovný postup a zameriava sa na obnovenie rastu a na tvorbu pracovných miest. A to všetko v kontexte zmien a inovácií podľa mňa je veľmi dôležité, aby e, otázka verejného zdravia a pacienta obzvlášť, aby sa na to nezabudalo pri riešení tých hlavných otázok. Je to aj dôvod, prečo luxemburské predsedníctvo sa chce zamerať na pacienta a inovácie. Myslím, že sa to dá dobre sklbiť so všeobecným heslom nášho predsedníctva a síce Únia pre občana. A preto máme takýto postoja, teda, že pacient bude stredobodom pozornosti a myslím, že e, to bude e, zjavné pri všetkých našich iniciatívach. Ja vám môžem odprezentovať dnes projekty luxemburského predsedníctva v oblasti práve verejného zdravia, ale aj v oblasti liekov a zdravotníckých pomôcok a taktiež pri e, bezpečnosti potravín. <clears throat> Začala by som teda verejným zdravím. A tu by som v prvom rade chcela zdôrazniť, že je tu niečo, na čom mi obzvlášť záleží, a síce personalizovaná mm, lekárska starostlivosť. Je to vynikajúca mm, kombinácia pacienta a inovácií. E, takáto starostlivosť začína e, pacientom, ale treba sa ubezpečiť, že bude zaručený prístup k novátorským liečebným postupom, ktoré podľa mňa budú predstavovať akúsi revolúciu. Je tu obrovský potenciál takejto starostlivosti, ktorá môže zlepšiť zdravie mnohých pacientov, pretože starostlivosť bude lepšie e, zacielená a taktiež sa zníži počet nežiaducich účinkov <clears throat> a zároveň bude možné dlhšie e, a lepšie žiť a súbežne môžeme prispieť aj k účinnejšej e, zdravotnej starostlivosti. 8. júla, teda presne pred týždňom, bola konferencia na vysokej úrovni v Luxembursku a venovala sa práve otázke prístupu pacientov k takejto personalizovanej lekárskej starostlivosti. Na mnohé otázky sa aj odpovedalo Novátorské liečebné postupy sa postupne zavádzajú e, do e, nemocníc a ja si myslím, že je to zásadné na to, aby všetci mali e, prístup k výhodám takejto personalizovanej starostlivosti. Aké boli hlavné závery tejto konferencie? <clears throat> Tie tieto závery e, budú mať na stole aj 8. decembra ministri, e, keď zasadnú na rade. Ďalšia prioritná téma nášho predsedníctva e, starnutie, starecká demencia. A tu taktiež chceme využiť novatorské postupy v prospech tých, ktorí um, trpia takouto um, chorobou. Ja už som hovorila o tom, že Európania starnú a teda prináša to so sebou mnohé uh, problémy. Um, počet uh, tých, ktorí trpia takýto, takýmito degeneratívnymi chorobami, a hlavne stareckou demenciou, ich počet výrazne rastie ide o e, skutočne socioekonomický problém. Luxemburské predsedníctvo sa týmto bude zaoberať e, z pohľadu spoločnosti a treba priniesť e, akúsi prierezovú odpovedia. Sa chcem pozrieť na to, či by sekundárna prevencia mohla byť užitočná a aj postdiagnostická pomoc, <clears throat> tak aby sme znížili e, bremenu, ktorú predstavuje starostlivosť o osoby, ktoré sú odsúdené žiť s takouto e, stareckou demenciou. A určite aj celoeurópska akcia by predstavovala pridanú hodnotu, hlavne čo sa týka e, výmeny osvedčených postupov pretože e, to už v mnohých členských krajinách e, k dispozícii je. A ja dúfam, že e, to bude všetko schválené 8. decembra na Rade ministrov. Luxemburské predsedníctvo sa taktiež pozrie na uplatňovanie smernice o cezhraničnej e, lekárskej starostlivosti je tu správa o výkone, e, ktorá teda bude čoskoro e, zverejnená komisiou. Dúfam, že ešte pred letnou prestávkou uplynuli dva roky od e, nadobudnutia účinnosti po vypršaní transpozičnej lehoty a myslím si, že naozaj je na čase vyvodiť prvé závery, či táto smernica v praxi zmenila niečo na mobilite, či pacienti skutočne mohli, e, či ich práva boli posilnené. A čo to spravilo s administratívnym bremenom, tak v prípade pacientov ako národných orgánov, či a ako sa im podarilo vysporiadať s touto situáciou a taktiež e, či e, spolupracovali hlavne susedské krajiny. To sú teda témy, ktoré budú súčasťou tohto hodnotenia uplatňovania smernice o cezhraničnej starostlivosti. Vážení poslanci, poslankyne, vrátime sa aj k téme, ktorej sa E, intenzívne venovalo lotišské predsedníctvo a oprávnenie. Ide o, o e, zmiernenie nežaducich e, dopadov konzumácie alkoholu. Mm, ministri sa skoro jednomyselne zhodli v Rige na neformálnej rade. Ja som bola prítomná, bolo to v apríli a odkaz bol jednoznačne na to, že potrebujeme novú stratégiu na boj proti alkoholu. S prácou sa už začalo. Ja myslím, že ehm, my ako ďalšie predsedníctvo sme odkaz, odkaz pochopili. Už na prvej pracovnej skupine sa hovorilo o záveroch rady, bolo to začiatkom tohto júla. V tých záveroch sa vyzývajú členské krajiny, Eh, k tomu, aby naďalej sa snažili znížiť eh, negatívne dopady eh, spotreby alkoholu. Aj komisia má do roku 2016 vypracovať <clears throat> špecifickú stratégiu na boj proti alkoholu. My počítame aj s komisárom Andriu Kajtisom, aby sa aj celá komisia angažovala a aby tu E, boli e, prijaté konkrétne opatrenia. Čakajú na to aj členské krajiny. S veľkým záujmom čakáme aj na správu komisie o e, označovaní nápojov s obsahom alkoholu, tak ako je to v nariadení z roku 2011. Ide o to informovať spotrebiteľov pri potravinách a nápojoch. Luxemburské predsedníctvo sa pozrie aj na poučenie z krízy eboli a jej zvládania v EÚ. A opäť s komisárom Andriu Kajtisom vyzvem ministrov zdravia Um, zúčastniť sa na ministerskej konferencii. A samozrejme bude zastúpený aj Európsky parlament, čo sa mi zdá byť rovnako dôležité. Táto konferencia sa zameria na zdravotné aspekty tejto epidémie ebola. Chceme sa pozrieť na to, aké závery sa dajú vyvodiť z tejto krízy, ehm, aj pre budúce podobné epidémie v Európe a to, čo sa deje v Liberii nedávno svedčí o tom, že bola ešte nie úplne pod kontrolou a možno um, nás čaká ďalšia uh, vlna epidémie. <clears throat> Myslím, že je najvyšší čas, aby sme uh, vyvodili závery a aby sme uh, zaujali jasné stanovisko, aby to bolo všetko oficiálne schválené 8. decembra. Teraz lieky a zdravotnícke pomôcky. Eh, revízia a všetko, čo súvisí so zdravotníckými pomôckami. ja myslím, že, nás to veľmi, že vás to veľmi zaujíma. Aj pre <clears throat> nás ako predsedníctvo je to veľmi dôležité eh, budeme tomu venovať maximálnu možnú pozornosť. Mm, sme teraz v akejsi rozhodujúcej chvíli, pretože na Rade EPSCO 19. júla pardon, júna sme získali jednoznačný mandát, máme čo najrýchlejšie práce ukončiť a e, Samozrejme, že e, v našom pol roku spravíme všetko na to, aby sme vyhovoli, vyhoveli vašim očakávaniam. E, na začiatku sa zameriame na e, úvodné ustanovenia a odstraníme nejaké technické nezrovnalosti, ktoré možno ešte sú v tomto dokumente, pretože bolo veľa revízií v uplynulých troch rokoch uskutočnených. Potom sa pustíme do e, trialógov s parlamentom, čo najskôr, dúfam, hneď e, v septembri <clears throat> po všeobecnom usmernení, e, ktoré by taktiež malo byť e, na začiatku jesene. Doterajšie kontakt, kontakty s Európskym parlamentom ma e, ubezpečili o tom, že máme rovnaký cieľ, Ide nám o jasné pravidlá, jasný transparentný rámec, ktorý by občanom umožnil e, mať prístup k bezpečným, vysoko kvalitným e, produktom, ale zároveň e, treba umožniť inovácie. Ďalšia legislatívna téma je nariadenie o veterinárnych liekoch. Luxemburské predsedníctvo to preberá po lotišskom predsedníctvu, predsedníctve. Mm, ak som to správne pochopila, 22. septembra budete mať na túto tému dôležité hlasovania a my sa chceme posunúť čo najďalej v legislatívnom postupe a <clears throat> otvoriť cestu rokovaniam s parlamentom. Netrpezlivo teda čakáme na hlasovanie Európskeho parlamentu. Potom bezpečnosť potravín, zdravotná nezávadnosť potravín. Tu máme ambiciózny program, teda komisia má takýto má ambície. Začneme klonovaním. Využívanie klonovania pri e, reprodukcii. Myslím, že tým sa rada práve zaoberá. Sledujeme aj to, čo sa robí na pôde parlamentu. Ide o ako, akýsi balík e, a teda otázka klonovania a bezpečnosti potravín ide ruka, idú ruka v ruke. E, myslím, že parlament sa práve zaoberá zmenami a doplnením tejto smernice. A e, to samozrejme výrazne prispeje k tomuto spisu. A e, my potom e, vaše návrhy čo najskôr predložíme relevantným gremiam na rade, ale závisíme hlavne od parlam- práce parlamentu povolovania, povolovanie GMO. Sú rôzne možnosti, čiže obmedziť alebo zakázať na národnom území nejakú geneticky modifikovanú plodinu alebo organizmus. Ja myslím, že je to jasný signál komisie, A aj tu e, rozhodnutie parlamentu výrazne ovplyvní napredovanie na rade, ale aj celkové e, smerovanie. My sme samozrejme vzali na vedomie závery e, Rady Agri tento pondelok. Išlo eventuálne hodnotenie dopadov a vyjasnenie niektorých právnych aspektov. My ako predsedníctvo budeme ďalej s veľkým záujmom sledovať to, ako sa mm, to bude v parlamentne vyvíjať. E, povolovanie nových potravín, novel food, nás teší výsledok hlasovania. 25. júna konkrétne na tomto výbore. Uznali ste pokrok a riešenia navrhnuté radou. Ja si tiež myslím, že ide o dobrý spôsob, ako zlepšiť e, postup e, povolovania takýchto nových potravín. Z hlasovania vyplýva, že by mohlo byť možné sa na tom dohodnúť v prvom čítaní a teda by veľmi rýchlo mohol vzniknúť vhodnejší, modernejší právny rámec pre takéto nové potraviny, ak by to parlament v pléne, myslím v oktobri, aj schválil. My to okamžite dáme e, potom na program rady na schválenie oficiálna kontrola potravín. Lotyšskému predsedníctvu sa opäť e, posunú, podarilo výrazne posunúť ďalej. Aj pri niektorých e, pre vás háklivých bodoch. My sa teda budeme môcť zamerať na tých e, niekoľko ešte otvorených otázok, úloha a zodpovednosť hlavného e, veterinára. Pokúsime sa od Koreperu čo najrychlejšie získať mandát, tak aby sme mohli začať e, rokovať e, s Európskym parlamentom podľa možností hneď od septembra, pretože samozrejme ide o to, čo najrychlejšie sa v rámci druhého čítania dohodnúť. Dúfame teda, že rokovania s parlamentom pri tomto dôležitom návrhu budú plodné a konštruktívne. Označovanie potravín teraz je najvyšší čas začať realizovať to, čo tu už je od roku 2008. Uplatňuje sa nariadenie 2011 a výsledky už sú viditeľné, pretože už sú viditeľné e, nové obaly, ktoré sú čitateľnejšie a komisia dokončuje prácu v tejto oblasti a podľa posledných informácií um, Malo by, mali by sa označovať aj transmasné kyseliny na potravinách. Pracuje sa na tom od decembra 2014. Bude to teda aj e, téma na neformálnej rade v septembri. Ide o to e, zistiť, aká je, aký je názor členských krajín, ako najlepšie chrániť spotrebiteľov. To je náš hlavný cieľ, teda informovať a ochraňovať spotrebiteľov. V prípade takýchto transmastných kyselinách, či bude stačiť označenie, alebo či budú stanovené nejaké stropy, či budú možno nejaké dobrovoľné opatrenia. V takomto duchu sa bude disky, diskutovať takéto e, nesaturované tuky budú aj témou na rade EPSCO. A ide o to, aby sa ministri mohli vyjadriť k nejakému normatívnemu rámcu. <clears throat> A teda mm, je dobré, že pri tejto dôležitej otázke sa nám darí dosahovať pokrok. Na záver, dámy a páni, vedzte, že mám veľký záujem diskutovať eh, s Európskym parlamentom. Vy ste akýmsi, eh, akými si hovorcami európskych občanov, takže eh, od vás očakávam tie otázky, ktoré sú dôležité. V nadchádzajúcich šiestich mesiacoch sa pokúsim spolu s kolegami e, posunúť čo najďalej pri tom, čo aj vás zamestnáva vo výboroch. Ďakujem pekne za vašu pozornosť a teraz som k dispozícii, ak máte nejaké otázky. Ďakujem aj vám, pán predseda. Thank you very much. Ďakujem vám. za tieto úvodné slova a všetky informácie a, a takisto aj za e, priority e, vášho predsedníctva na tento semester. A teraz sa hneď e, budeme venovať diskusii. Peter Líze ako zastupca jednej z politických grup. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pani predsednička rady, za vašu prezentáciu, za vašu zaangažovanosť. Ja by som sa chcel sústredovať na tie časti, ktoré sa pritýkajú priamo legislatívy. Ich je dosť, hovorili ste o veľa bodoch, vzhľadom na to, čím sa budete zaoberať po ďalších šestich mesiacoch. Tak, takže snad sa dohodneme. Medicínske a diagnostické medicínske výrobky a mm, potom výrobky diagnostickej medicíny. Som rád, že tam dojde konečne k rokovaniam a ja by som bol za to, aby sme to aj uzavreli ešte pre luxemburského predsedníctva. To si musíme predsadzať, pokiaľ sa nám to nepodarí tak to môžeme trochu ešte predlžiť, ale pokiaľ si to vezmeme, tak sa nám to nepodarí. Takže, čo týka tých medicínskych výrobkov, to je veľká téma, kde rada a parlament majú odlišné e, stanoviska. Je tam e, teda e, proces preskúmania, kde v podstate, pokiaľ sú tam nejaké pochybnosti ohľadom oznamovania o, bezpeč- o oznámenie o bez- ohľadom bezpečnosti produktov. Rada sa rozhodla, že systematicky to bude prebiehať v každom jednotlivom prípade, ale len v prípade teda malej skupiny produktov. No a ja si myslím, že by sme mali mať v rámci riešenia nejakú širšiu skupinu produktov, ale zase na ceny, pokiaľ tam nejaký skutočný problém. To by sa by byť primeranejšie, aby sme to nerobili v každom jednotlivom konkrétnom prípade, pretože to je príliš nákladné. Len pokiaľ teraz skutočne bude konkrétny dôvod. A týkalo by sa to potom teda väčšej skupiny produktov, pokiaľ máte nejaké nápady, čo sa týka kompromisov, tak to by bolo dobré, čo sa týka diagnostikov, tak ehm, tu si myslím, že je treba mať inform, teda informovaný súhlas parlamentu, na tom trváme. Ďalej, čo sa týka tých ostatných oblastí, ktoré sú pre mňa dôležité, klonovanie, je dôležité vedieť, že ten návrh komisie nestačí. A dohodneme sa len pokiaľ sa to budeme snažiť. Ja viem, že Luxembursko vždy bolo naklonené Európskemu parlamentu. Takže určite presvedčite svojich kolegov na rade, že určite zaznamená určitý pokrok na, na záver antibiotika. Francis Grosset sa k tomu určite ešte vyjadrí. To by sme mali zaznamenať určitý pokrok, ale chcela by som vás upozorniť na e, tému e, rezistentnosť voči teda rezistentnosť ľudského organizmu proti antibiotikám. To si myslím, že je dôležité. Thank you very much. Ďakujem vám. Matias Grote, SND. Ďakujem pani ministerka, pani predsednička. Rady, čo sa týka témy prístup e, k medicínskym produktom, to je téma, ktorá je veľmi dôležitá pre nás parlament a taktiež pre moju politickú skupinu už veľmi dlho. Mohli sme tu e, prípad sovali, to bol eh, prípravok proti žltačke typu C. Mali sme to aj vypočutie v parlamente. Toto bol, máme tu teda základný bod, ktorým je cezhraničné poskytovanie medicínskych služieb. Máte až už mesiac, aby ste niečo urobili v súvislosti s právnym rámcom na európskej úrovni. Zatiaľ teda je to v kompetencii členských štátov, ale čo sa týka toho právneho rámca, ktorý máme. Ten by mal byť lepšie využívaný, pretože je, sú tam dosť veľké nezrovnalosti, čo sa týka prístupu k um, medicínskym produktom, preparátom. To vyplýva aj z prieskumov, z ankiet v nemocniciach. 80 e, zdravotníckého personálu udáva, že niektoré E, tie prípravky nie sú dostatočne dostupné, takže možno by ste k tomu mohli vyjadriť. Takže pre našu politickú skupinu je toto veľmi dôležité, aby bol zaručený riadný prístup e, k medicínskym prípravkom v Európskej únii, aby sa to riešilo na európskej úrovni. Čo týka tá rezistentnosti, e, rezistencie voči antibiotikám, téma difozát, tým sa taktiež viac a viac zaoberáme na európskej úrovni. V mojom regióne minister životného prostredia teraz poslal eh, list eh, komisárovi príslušiacemu alebo zodpovedný za tieto otázky, pretože difozát bol nájdený v pitnej vode. Taktiež eh, aj zárodky E, odolné voči re, re, antibiotikám. Peter Lis už o tom hovoril, že sa vyvíjajú nové formy antibiotík, taktiež tu máme správu e, kolegyne Francis Grostet, je veľmi dobre takto, na tom pracujte ďalej. A taktiež tak ako sme sa dohodli včera. budeme potrebovať čas na to, aby sme teraz spracovali tú správu e, riadným spôsobom. Máme teraz smernicu o medicínskych produktoch. Tá je tiež dôležitá. Dúfame, že za tých ďalších 6 mesiacov sa nám podarí to čiastočne teda posunúť kupredu. Je treba povedať, že je to oblasť, ktorá sa týka pol miliardy Európanov. Myslím si, že to je veľmi e, dôležitá oblasť. Sme vo veľmi kritickej fázi Európskej únie, keďže je treba šetriť a v podstate sú rozpočtové škrty takmer vo všetkých členských štátoch. Takže tieto súvisia je téma cezhraničného poskytovania medicínskych služieb. Je to veľmi dôležitá téma. Prosím, pozrite sa na to pretože ešte tam treba čo doháňať, toto tzv. dieťa ešte malé musí vyraz, ale týka sa mnohých občanov v EÚ, ktorým ponúka možnosť sa vyzdravieť. som toho, že budem budú poskytované zdravotnícke služby v iných členských štátoch. A myslím si, že svoj diel e, odvedie v tejto oblasti aj hospodárska súťaž. Ďalej, čo sa týka okolo stratégie, o tej ste vďaka Bohu hovorili, myslím si, že je dôležité o tom rozprávať, o tom, ako budeme ďalej postupovať. Ja som veľmi sklamaný komisiou, že to len tak zhodili zo stola, ako že to je len by- byrokracia a myslím si, že je dobré, aby rada bola našim spojencom, aby sme spoločne tlačili na komisiu, a ja sa skutočne teším na tie nadchádzajúce mesiace. No a tie body, ktoré ste predstavili, tak sa z veľkej časti kryjú aj s našimi prioritami, no ale o niektorých veciach ste nehovorili, takže som skutočne zvedavý, čo k tomu poviete ďalej. Thank you very much. Ďakujem vám. Pán Pika ECR. Ďakujem, pán predseda. E, pani e, ministerka, veľmi, veľmi e, s veľkým záujmom som si preč, vypočul vašu prezentáciu, priority a hovorili ste o mnohých veľmi dôležitých veciach pre Európsku úniu, ale chýbalo tam predsa len niečo. No a čo to bolo? Napríklad v Polsku v máji sa vyskytlo vyše 300 prípadov e, závažného, e, od, závažných otráv, dokonca úmrtí v dôvodi, z dôvodu používania nových e, psychoaktívnych látok. Rada sa tým už dlho zaoberá. Napríklad v správe, ktorá súvisí s novými psychoaktívnymi látkami, sa konštatuje, že právna situácia je neuspokojivá a že by sa mali prijať nové právne riešenia. Ehm, komisia ehm, prišla s novými riešeniami e, vo forme nového nariadenia pre nové psychoaktívne látky, ale štyri po sebe idúce predsedníctva sa tým zaoberali bezvýsledne. Pozrel som sa na štatistiky Eurobarometra na nebezpečnosti na rizikové faktory ktoré, e, a rizika, ktoré nové psychoaktívne látky predstavujú pre mladých ľudí. A v Írsku e, e, je vysoké percento aj v Nemecku mladých ľudí, ktorí prichádzajú do styku s takými látkami. My máme 9 populácie a to zahrňa aj tie ťažké otravy. Takže Chcel by som vás e, e, upozorniť práve na e, to, aby ste aj vy počas vášho predsedníctva pamätali na problematiku nových psychoaktívnych látok a luxemburské predsedníctvo by malo pokračovať v tej práci, ktorá už začala pred dlhou dobou a konečne dospieť k nejakému riešeniu. Takže prosím, zahrňte to medzi svoje priority e, s prihliadnutím k tomu aj, že e, žijeme v zóne e, voľného obchodu a nové psychoaktívne látky nie sú vo všetkých prípadoch protiprávne a mnohokrát sa s nimi obchoduje vlastne legálne. Takže nezabúdajme na to, ako sú, aké sú nebezpečné pre verejné zdravie. Toto je podstatné. Je skutočne dôležité hľadať riešenie, ale dôležitejšie ešte je, ako sa nám podarí celú prácu dokončiť. Pokiaľ ide o iné a ostatné priority luxemburského predsedníctva, absolútne s nimi súhlasím. Ďakujem vám. Ďakujem. A teraz pani Meissner, skupina liberálov. Ďakujem za slovo, ďakujem aj pani ministerke Munč za túto veľmi obšírnu prezentáciu vášho programu. Tu som. Dobre, takže hovorili ste o mnohých veciach, ktoré sú dôležité. nebude hovoriť o všetky, o ktorých niektorí hovorili už predrečníci. A jedna dôležitá téma, o ktorej sa nehovorili, je demencia. Ja si myslím, že tu potrebujeme harmonizáciu na európskej úrovni, na legislatívnej úrovni. Je to skutočne veľmi dôležité si vymieňať overenú prax, pretože sa to týka pri našej demografickej situácii všetkých členských štátov. Je to skutočne obrovsky dôležitá téma. No a ďalej poskytovanie zdravotníckých služieb cezhraničným spôsobom, máte v pláne teda revíziu to je dobré. Pozrite sa na to, nakoľko sa zlepšila mobilita pacientov. Taktiež je tam príliš veľká administratívna záťaž, čo je taktiež dôležité. Takže som zvedavá, ako to poriešite. Teším sa na to. Tretia téma, o ktorej chcem hovoriť, to sú GFO. Hovorili sme o tom krátko, by ste povedali, že je tu návrh komisie alebo GVO. E takže mm, tento problém, mm, ale zatiaľ nie je riešený, takže dúfam, že sa k tomu budeme môcť eh, čas, čoskoro vyjadriť. Takže, poprvé mám otázky ohľadom eh, o smernice medicínskych produktoch. Pán Líze už o tom hovoril. Myslíte si, že pokiaľ by sme to rýchlo mohli dokončiť, Mm, skutočne na to čakám. Ja viem, že tu odpoveď nám ešte nemôžete dať, ale teraz je v podstate e, loptička na vašej strane kurtu, takže čakáme, čo urobíte, aby sme teda mohli pomôcť pacientom v Európe. Ďalšia téma. To je inovácia pre pacientov. Áno, skutočne je dôležité, aby inovácia nastala aj čo sa týka sektora zdravotníckej starostlivosti. A taktiež treba zaručiť pre všetkých občanov prístup k medicínskym produktom, ale to je ťažké. Máme tu smernicu e, o transparentnosti ohľadom cenotvorby v niektorých členských štátoch. Tu tu zatiaľ e, rada zablokovala a komisia ju stiahla, takže tam sa to príliš nepohlo. Myslím si, že je dôležité na tom pracovať. Hovorili ste o tom na vašej konferencii. Otázka je, diskutovalo sa o tom už, môže mať nejaké konkrétne návrhy, môžete na tom ďalej pracovať. Myslím si, že je dôležité tu sa pohnúť kupredu. No a na záver, rezistencia voči antibiotikám. Pokiaľ sa chce e, zredukovať e, nasadenie e, antibiotík, tak je treba vždy zistiť, aké sú alternatívy, kedy sa dajú nasadiť, kedy sa nemusia nasadiť, aké. Takže to je dôležitá téma. Myslíte si, že aj teda do akej miery by sa dali využiť potom homeopatika? Aký je váš názor na túto otázku? Thank you very much. Ďakujem. Pán Ek za GUE. Ďakujem, pani ministerka Muč, za to, že ste prišli dnes medzi nás a prednesli ste nám vaše priority. No, všetky tie témy, o ktorých ste hovorili, súhlasíme, sú to všetko dôležité témy. Ja chcem hovoriť o jednej téme, ktorá je pre mňa osobne dôležitá a to je tá, ten um, problém tých multirezistentných zárodkov. Každý rok zomiera 25 tisíc ľudí eh, následkom eh, v Európe, následkom teda tejto situácie je to taký damoklov meč, ktorý e, v podstate e, vysí nad zdravím našich občanov, takže treba niečo robiť. Treba sa opýtať, odkiaľ pochádzajú tieto multiresistentné zárodky. A akým právom sa alebo akým, ako vlastne tento problém vznikol Samozrejme, tu máme profilaktické využívanie antibiotík v, aj v polnospodárstve alebo chove zvierat. Je tam v podstate masovo sa nasadzujú antibiotika predovšetkým e, teda, teda profilakticky. Myslím si, že treba niečo v tejto oblasti robiť. Po druhé, EU dováža čoraz viac mesových produktov z Číny. 30 králičieho mesa, ktoré sa konzumuje v EÚ, pochádza z Číny. A myslím si, že eh, tam sa taktiež masovo využívajú antibiotika. A čo takéto má dôsledky? To myslím si, že toto nemusím vysvetľovať. A je jasné, že je tu obrovský zdravotný problém v polnospodárstve a v chove e, zvierat. Takže dúfame, že luxemburské predsedníctvo bude k tejto problematike pristupovať ambiciozne, aby ste vyriešili ten základný problém, aby chov zvierat bol taký, že tam bude dochádzať k menej chorobám. Ďakujem. Pán Turmes eh, Zelený, prosím. Ďakujem, pán predseda. Eh, dobrý deň, Lídia. Luxemburger Präsidentschaft in diesem Bereich jetzt wirklich eine sehr breite Takže ja som rád, že Luxemburské sa veľmi stiženosti program v tejto oblasti. Chcem hovoriť o štyroch bodoch. Poprvé je to, sú to práva pacientov v cezhraničnom uh, rozmere. No, Luxembursko využíva tieto práva do najväčšej miery. To vás asi neprekvapí. Luxembursko nemôže eh, poskytovať napríklad všetky chirurgické zásahy, ale máme aj tisíce ľudí, ktorí sú zo zahraničia a radšej e, si zadú na kliniku doma, odkiaľ pochádzajú. No a ja som tam bol, keď sa o tom rokovalo a myslím si, že je dôležité tam vytvoriť bilanciu, aby sme mali vyrovnanú situáciu medzi na jednej strane právami pacientov, ale komisia to vydávala za takú v podstate tajnú liberalizáciu prílišnú zdravotníckého trhu v Európe. Po druhé, ten škandál PIP s tými e, prsnými implantátmi a podobné škandály, tie sa týkajú občanov v Európe. V tomto prípade sa to týkalo teraz žien. Ja by som bol veľmi hrdý, keby sme práve za luxemburského predsedníctva tento dokument mohli uzavrieť. Viete, že v politike to je tak, že najprv príde škandál, potom máte určitý interval, aby ste prejali politickú vôľu a pokiaľ sa príliš dlho čaká, tak e, sa do toho zahryzne lobby a títo potom... Takže by som bol rád, keby sme to čo, čo najrychlejšie uzavreli. Ďalej, všetci poznáme pána Junkera. On na plné ústa. Dostáva aj teda podporu v parlamente, čo povedal, že čo sa týka GMO, tak tam bude postupovať demokratickým spôsobom. Takže v podstate nič neurobil. No a my, pokiaľ toto v parlamente veľkou väčšinou odmietneme, tak ten problém sa nadalej nevyrieši. Otázka je, čo môžeme robiť my spolu, my ako parlament a vy ako luxemburské predsedníctvo. Aby ste prinútili komisiu a Junkera, aby konečne splnili, čo slúbili. My potrebujeme demokratizáciu toho procesu e, s geneticky modifikovanými organizmami a komisia sa zatiaľ chová nedemokraticky v jednom dokumente prestáva 12 až 15 možností a my sme ten dokument ani dostali do rúk ako parlament. Myslím si, že máme spoločné záujmy. Aj my, ako Európsky parlament, aj rôzne vlády, predsa sa nemôže stať, že komisia niečo slúbi, potom predstaví interne 12 až 15 možností a potom ani nám neprepošla ten svoj dokument. To nie je možné. Po štvrté, o tom už sa hovorilo, je jedným z najväčších zdravotných e, problémov v Európe je táto odolnosť voči antibiotikám. Máme tu príslušnú smernicu, ktorá by mala sa postarať o to, že rezervné antibiotika absolútne e, zmiznú z oblasti chovu zvierat. Keď sa pozriete na konkrétne čísla, aký to mohlo mať pozitívny dopad v Európe, tak si uvedomíte, že to možno jedna z najdôležitejších vecí, ktorú my tu teraz môžeme popohnať v parlamente, ale aj vy za vlády štátov. Takže skutočne potrebujeme na tom pracovať. Napríklad mchov ošípaných, tam je veľmi nebezpečné aj pre ľudí nasadzovať antibiotika pri chove zvierat. Thank you very much. Ďakujem. Pán Pedičiny, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Vítam vás, pani minister, e, ministerka. Ďakujem, že ste prišli. Poď, vypočul som si vás a mal by som skutočne celý rád otázok, ale zameriam sa na jednu otázku. Personalizovaná medicína. Ja e, som e, sa do toho istým spôsobom zapojil. Bol som svetkom tohto procesu ktorý sa snaží o čoraz personalizovanejšiu medicínu. E, tie ciele, to je niečo, na čom sa môžeme zhodnúť. Ja som sa sám zapájal do tohto vedeckého rozvoja, ale čoraz viac som si zároveň uvedomoval, že takáto metodika veľmi prospieva farmaceutickým firmám, výrobcom zdravotníckých pomôcok, lebo personalizovaná medicína mm, znamená práve aj toto a to v podstate zvyšuje a prispieva e, k zvyšovaniu e, poskytovaných e, služieb a zároveň k, k takému poskytovaniu, ktoré nie je vždy vedecky podložené. A, a nakoniec e, všetky tie príjmy idú do e, pokladníc farmaceutických firiem alebo výrobcov zdravotníckých pomôcok. Takže sa pýtam, aké opatrenia príjmete na to, aby sa takéto zmnožovania alebo takéto zbytočne vysoké poskytovanie niektorých e, služieb v, tomto, v tejto oblasti Eh, kontrolovalo. Pretože tu ide aj o potom neudržateľnosť zdravotníckých systémov. Ďalšia otázka sa eh, týka zlepšenia ochrany európskych občanov eh, v prípade radiačného nebezpečia, napríklad jadrových nehôd. A e, tu treba povedať, že nie všetky štáty príjmajú dostatočné opatrenia niekedy aj v dôsledku korupcie. Napríklad Taliansko e, má e, síce svoj štátny program, ale problémom zostáva napríklad zostáva demontáž jadrových zariadení, a e, hovorím tu predsa len o zdraví a na druhej strane e, tu máme korupciu a politickú neschopnosť, ktorá ohrozuje e, zdravie verejnosti. Čo máte v úmysle robiť v tomto smere e, s týmto problémom? Ďakujem. Pani Dornáno. Merci, monsieur le président. Ďakujem, pekne, pán predseda, vážená pani ministerka. Ďakujem za vašu prezentáciu. Chcela by som však hovoriť o dvoch bodoch, ktoré vo vašich návrhoch nefigurujú, ale ktoré sú podľa mňa veľmi dôležité. Endokrinné perturbátory je to veľký problém. A my sa s ním všetci stretávame. Hlavne glyfozát a malation sú to prostriedky proti burine a e, škodcom a v marci VHO to bolo zaradené do kategórie 2A, čiže pravdepodobne e, spôsobujúce rakovinu u ľudí, ale naďalej sa tvárime, že všetko je v poriadku. Glyfozát je najviac používaný postrek tak polnohospodármi, ako aj jednotlivcami. Vážená pani ministerka, ja by som chcela, aby luxemburské predsedníctvo sa tejto otázke venovalo a mm, konalo v záujme našich e, občanov. Preto sa vás chcem spýtať na váš postoj k a e, projekty a na projekty pri týchto perturbátoroch. A druhá téma, nanomateriály, investície e, exponenciálne rastú, ale výskum o ich nebezpečnosti je minimálny E, Záujmové skupiny tu majú e, dominantnú pozíciu a spomalujú legislatívny postup, e, tak ak by to bolo prospešné pre najväčšie koncerny a definícia je minimálna, tak aby sa väčšina dala používať bez obmedzenia. Pritom mnohí výskumníci menej početní ako lobbysti hovoria o zdravotníckom riziku aj keď nie sú priamo prehotnuté, môžu prejsť organizmu, do organizmu s odevou napríklad. Nanomateriály sú všade okolo nás. Ale myslím, že spotrebitelia si to neuvedomujú a my ako členovia tohto výboru ich musíme informovať a aj chrániť. Sociotechnológie však napredujú a je čím ďalej tým ťažšie vystopovať e, tieto nanotechnológie, takže situácia sa nám ako keby vymýka z kontroly. Vážená pani ministerka, ja sa vás chcem teda opýtať, či hm, budete za presné označovanie výrobkov, aby spotrebitelia vedeli o prítomnosti nanomateriálov. Chcete investovať do vedeckého výskumu, tak aby sme poznali zdravotné riziko spojené s týmito e, nanotechnológiami. Hmm. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem. No a teraz môžeme začať e, e, s odpovedami. Máte slovo, pani ministerka? No, ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa poďakovať aj za zaujímavé otázky mne určené Viacerí zamerali na zdravotnícke pomôcky. Rozumiem tomu, keďže je to niečo, čo sa vlečie už e, pri veľa rokov a dúfame, že to ukončíme. Pán Líze sa vyjadril, aj pán Grote ale aj pani Meissner. Možno, že musím ešte e, dodatočne vysvetliť náš postup a harmonogram. Povedala som, že už máme všeobecné aspoň čiastočné všeobecné usmernenie. Ale ešte to treba možno upresniť v úvodných ustanoveniach a upresniť e, technické vysvetlenia a potom budeme môcť mať úplné všeobecné usmernenie tak aby to mohla schváliť rada na jeseň. O to ide. A budeme môcť začať rokovať oficiálne s parlamentom v septembri alebo v oktobri. Boli vyrokované aj kompromisy. Pán Líze sa pýtal na ten dohľad ehm, možno, že rada má na to iný názor. Ale to neznamená, že je tu protiklad a to je to najdôležitejšie. Ehm, ten kompromis predsa len e, je hlavne v záujme pacienta, s čím určite môžu súhlasiť aj e, poslanci. Dúfam, že sa zhodneme. Potom k harmonogramu. Poviem o tom viac. 6. júla sa začalo hovoriť o úvodných ustanoveniach. na pracovnej skupine rady pod našim predsedníctvom. A ešte 22. júla sa pozrieme na úvodné ustanovenia znova a potom sa pozrieme možno, že na technické aspekty od 23. júla. Čiže nebudeme už e, na dovolenke a 8. septembra po letnej prestávke chceme e, odstrániť technické nezrovnalosti a od 15. septembra už mať e, skonsolidovanú verziu, ktorá by bola predložená pracovnej skupine na rade, tak o in vitro zdravotníckých pomockách, ako aj o zdravotníckých pomockách všeobecne a všeobecné usmernenie by malo byť e, potvrdené 5. oktobra. Budeme vás samozrejme informovať o pokroku. Priebežne s, parlamentným, s parlamentom sa stretávame napríklad už teraz po obede. Chceme to teda stihnúť pred e, radou ministrov pre zdravotníctvo 8. decembra. To sme už viackrát otvorene povedali. A na to musíme skutočne spolupracovať a chceme s parlamentom mať tri trialógy od e, oktobra do konca novembra, byť začiatku decembra a budeme riešiť hlavne politické otázky. No a samozrejme, že budú aj sprievodné technické zasadnutia zorganizované súbežne. To je teda jedna z naozaj z priorit pre luxemburské predsedníctvo. Antimikrobiálna rezistencia viacerí pán Grotte, ale aj pani Meissner, pán Eck a pán Turmes sa k tomu vyjadrili a zdôraznili, že je to niečo dôležité, aj nám na tom záleží, je to závažný problém, máte pravdu. A ja by som chcela zdôrazniť no, náš prístup a síce One Health Approach. Ide o posilnenú spoluprácu medzi eh, odvetvím eh, humánneho a veterinárneho zdravia alebo zdravia zvierat. Treba to podporovať Dánsky kolegovia ešte počas ich predsedníctva k tomu výrazne prispeli a naozaj je najvyšší čas sa posunúť ďalej. Ehm, akčný plán vyprší v roku 2016 a musíme dbať na to, aby sme sú úspešne pokročili. Je to pre nás priorita, teda ide o obdobie po roku 2016. Sme za pokračujúcu spoluprácu pri antimikrobiálnej rezistencii aj po roku 2016. Je to, je to zásadné. A ešte jedna dôležitá vec, a vy ste sa na to aj pýtali teda konkrétny e, postup e, luxemburského predsedníctva. My sa na to pozrieme z rôznych perspektív. Napríklad bude konferencia, zorganizujú ju veterinári, možno, že ste už videli túto pozvanku, medzinárodná konferencia Farmers and Veterinarians Together to Tackle Antimicrobial Resistance, konkrétne 23. oktobra, ale aj ďalšie dôležité stretnutie, um, niečo ako konferencia pracovnej skupiny EU-USA, tiež na tému antimikrobiálnej rezistencie. Let's keep Antibiotics Effective je oficiálny názov a bude sa to tiež konať v oktobri. <clears throat> Čiže dôležitá téma počas nášho predsedníctva. Ale ja chcem zdôrazniť to, že to bude niečo aj pre holandské predsedníctvo, a už sme sa s nimi skontaktovali. Ide o to zaručiť, aby tie konferencie počas nášho predsedníctva boli úspešné a užitočné. Potom niekoľko otázok sa týkalo návrhu nariadenia o veterinárnych liekoch. Ja som vás pochopila, chcete, aby sme sa dostali čo najďalej. My máme na pamäti to hlasovanie, ktoré by sa malo v parlamente odohrať v septembri. Áno, je to pre mňa veľmi dôležité, pretože mm, revízia tohto, aký uľahčí prístup k veterinárnym liekom. Zníži sa aj administratívne bremeno, hlavne pokiaľ ide o e, nahlasovanie týchto liekov, podporí sa konkurencieschopnosť a inovácie, ale, a to je veľmi dôležité, posilní to bezpečnosť e, spotrebiteľa a my sa tu zameriame na povolenia pre výrobu a distribúciu. Tie vydávajú príslušné orgány a slúžia na to aj rôzne databázy. A oprezentujeme aj návrh o poplatkoch pri veterinárnych liekoch. Bude to asi až koncom nášho predsedníctva ale je jasné, že na e, preskúmanie samotného textu čas už nebude, radšej to poviem otvorene. Klonovanie. Tu odznelo viacero otázok. Pýtali sa pán Líze, ale aj ďalší. Luxemburské predsedníctvo sa chce pustiť do skúmania pozmenujúcich, doplňujúcich návrhov, technických e, návrhov parlamentu. Viem, že vy skúmate návrhy komisie. Viem, že intenzívne hovoríte aj o právnom základe Priamo ide aj o hodnotenie voľby komisie. Je to teda dosť dôležitá chvíľa. Potom označovanie výrobkov z potomkov klonovaných zvierat. Uvidíme, či budú nejaké prijaté nejaké špecifické opatrenia pre uvedenie na trh takýchto výrobkov s potomkou klonovaných zvierat. Ešte sa o tom diskutuje. E, naozaj zblízka sledujeme tieto technické rozhovory, ale súbežne začneme skúmať aj návrhy parlamentu. Prístup k liekom a otázky otázka ceny liekov. Tieto eh, ide o otázku eh, inovatívnych liekov, ale ide aj o výmenu informácií. Hovorili o tom viacerí z vás. nadväznosti na závery rady e, luxemburské predsedníctvo bude spolupracovať s nadchádzajúcou predsedníckou trojkou, holandskom, slovenskom a Maltou. A naozaj chceme rozprostiť diskusiu na pracovnej skupine pre verejné zdravie. Zasadala aj včera a bol schválený integrovaný prístup. Takže sa práca začala. Ja si uvedomujem, že pokrok nie je dostatočný. Pokrok na rade. Mnohé členské krajiny boli jednoznačne proti predloženému zneniu. Podľa mňa skutočne potrebujeme eh, viac transparentnosti pri cenovej politike a preplácaní. Ide o to znížiť ceny liekov. Musím však pripomenúť, že Stanovovanie cien a otázka preplácania to je výlučná právomoc členských krajín, ale podľa mňa jediný spôsob, ako sa posunúť vpred, je dobrovoľná výmena informácií ohľadne e, rôznych možností stanovovania cien a preplácania. Treba zapojiť aj e, farmaceutický priemysel, inak e, hm, nebudeme mať nejaký výsledok. Mňa teší to, čo sa spravilo v oblasti boja proti alkoholu. My budeme mať návrh záverov rady na túto tému a netrpezlivo čakáme aj na správu komisie o, o označovaní alkoholických nápojov uvádzanie informácií na takýchto nápojoch. Podľa mňa ide o mm, lekársky, sociálny, ekonomický aspekt. A bolo by dobre zaručiť aj cezhraničnú spoluprácu, hlavne pri reklame a predaji na internete. A treba sa, myslím, zamerať jednoznačne na mladých. Pán Peša hovoril o európskej politike zameranej na boj proti alkoholu, ale hovorila aj o nových psychotropných látkach, v kontexte mm, drogovej politiky. Je tu horizontálna pracovná skupina e, pre drogové otázky. Ale samozrejme máte pravdu, týka sa to e, verejného zdravia. A podľa mňa to súvisí aj s zdravým životným štýlom. Ale téma ako taká, myslím, nie je e, právomocou tohto výboru ani mňa ako ministerky zdravia. Ale ja som v neustálom kontakte s mojimi kolegami, e, konkrétne Ministerstvom pre spravodlivosť a snažíme sa koordinovať jednotlivé aspekty, teda hlavne e, to, čo súvisí s verejným zdravím. Taktiež sa mi páčilo to, čo ste povedali o stareckej demencii, to, čo povedala pani Meissner, áno, máte pravdu bude ťažké dosiahnuť harmonizáciu politík v EÚ. Je samozrejme pozitívne cezhranične spolupracovať, ale starecká demencia to je dôležitá téma. Treba zvyšiť povedomie v EÚ je to veľký problém vo verejnom zdraví a aj vlády si musia uvedomiť, e, aké sú špecifické potreby osôb, ktoré trpia takouto chorobou. A, ale je to mm, taktiež veľký problém pre ich rodinu, ich blízkych. Potrebujeme teda naozaj mať koordinovanú politiku. Ja sa s vami stotožňujem, páči sa mi to, čo ste eh, povedali. GMO. Ja som sama bola poslankyňou 25 rokov v luxemburskom parlamente, takže viem, že o to majú záujem tak národné, ako aj Európsky parlament. Ja si uvedomujem, že ide o tému, ktorá sa netýka iba ministrov zdravia, ale aj ministrov životného prostredia a polnohospodárstva. Vy ste tiež zdôraznili význam tejto témy aj v kontexte polnohospodárstva, chovu. O tom, myslím, hovoril práve pán Ek. Komisia predložila návrh. Mm, bude sa viesť verejná konzultácia. Viem, že to, čo odznelo zo strany parlamentu, sa podoba kritike národných parlamentov, ale aj mnohých ministrov. E, pochopila som, že chcete zamietnúť návrh. Predseda prerušuje rečničku. E, ak by ste mohli možno, že ukončiť tieto odpovede, pretože by sme radi ešte urobili e, druhý tour de table. Nič, pani ministerka, berieme na vedomie to, čo e, môžete si myslieť a budeme to mať na pamäti. Pani Grostet, ďakujem. Mám mnohé otázky, pani ministerka, pokúsim sa o stručnosť. Personalizovaná lekárska starostlivosť to je, myslím, že budúcnosť a Vďaka tomu bude možné liečiť pacientov, ktorých v súčasnosti liečiť nevieme. Znamená to aj to, že treba rozvinúť elektronické zdravia. Tu, ako viete, to blokujú členské krajiny. A hm, týka, má to dopad aj na uplatňovanie smernice o cedrničnej starostlivosti. Ja som bola pre túto smernicu spravodajkyňa. E, zasadila som sa za to, aby prešla v hlasovaní. V súčasnosti Mm, je jasné, že transponovanie bolo ťažké, aj uplatňovanie, vy ste povedali, že spravíte bilanciu, ale treba e, skutočne konať vo vzťahu s členskými krajinami, musia byť oveľa operatívnejší potom. <clears throat> zameranie na pacientov a inovácie e, mohli by sa e, centralizovať a zharmonizovať e, štúdie o e, nákladovej efektívnosti nových liekov. Zatiaľ je to roztrieštené v členských krajinách. Ja viem, že komisia je za to, aby bola reforma uskutočnená, ale na to treba e, ochotu členských krajín. Poveste nám o tom viac. Potom starecká demecia. Ja už 8 rokov predsedám Európskej aliancii na boj proti Alzheimerovej chorobe. Ja Viem, že demencia je pre vás priorita, ale eh, národné plány na boj proti Alzheimerovej chorobe, to eh, taktiež nie je jednotné. Čo konkrétne by ste tu chceli spraviť? A ešte nariadenie o veterinárnych liekoch. Ja som spravodajkyňa na túto tému. V parlamente sme všetci za boj proti antimikrobiálnej rezistencii na to treba úplný zákaz profilaktického používania antibiotík, ale treba upraviť aj predaj online, takže by sa zakázal internetový predaj antibiotík, možno, že dokonca všetkých liekov na predpis. Taktiež ma zaujíma váš názor. A ešte endokrinné perturbátory, Európska komisia sa to tu snaží spomaliť a bolo by naozaj dobre, keby rada to dokázala posunúť vpred. Ďakujem. E, ďakujem. A pán Žilpanie? Ďakujem pekne, vážený prítomný. V prvom rade chcem hovoriť o ratifikácii protokolu VHO o nezákonnom predaji tabaku, teda cigariet. Ja som vytvoril neformálnu pracovnú skupinu v parlamente proti tomu, aby e, tu bola nadvláda e, výrobcov e, cigariet. Naozaj sú tam zastúpení všetci. Naša skupina chce mať, vytvoriť novú politiku proti cigaretám a je namierená na výrobcov. A EÚ a členské krajiny by mali ratifikovať tento protokol VHO. Zatiaľ 58 krajín vo svete tak spravilo, teda podpísali tento protokol 20. decembra 2013 aj EÚ a teda iba 8 z 58 e, protokol ratifikovalo. Tí, ktorí ešte nepodpísali, je aj e, Luxembursko. Takže dúfam, že e, keďže ste teraz predsedajúcou krajinou, tak aj Luxembursko podpíše tento protokol. Čo chcete spraviť počas pol roka na to, aby EÚ protokol nielen podpísala, ale aby ste uľahčili eh, podpísanie a ratifikáciu tými, ktorí tak ešte nespravili. Ďalšia vec, eh, označenie pôvodu mesa pri eh, hotových jedlách. 11. februára 2014 sme prijali nové uznesenie a hovorí sa o povinnom označovaní pôvodu mesa, ak je použité v nejakom spracovanom výrobku. Nedávno sa hovorilo s komisárom a žiaľ povedal mi, že e, so žiadnou európskou legislatívou sa zatiaľ nepočíta. Tu by som tiež e, uvítal vašu snahu. A ešte posledná veta. Vy ste povedali, že chcete na jeseň zorganizovať konferenciu na tému eboli. Ja som v minulom volebnom období bol spravodajca. E, pre túto tému je to vážna cezhraničná hrozba, pre zdravie, tak sa to aj volalo oficiálne a ja by som samozrejme mal veľmi veľký záujem o účasť na tejto konferencii, pretože to výrazne prispelo na boj proti ebole na území EÚ. No, ďakujem, pani Ajuso. Ďakujem za slovo, ďakujem pani ministerka za vaše vysvetlenia. Nuž, ja som sa chcela opýtať? Na niečo, o čom ste už hovorili, som sa chcela pýtať na meso sklonovaných zvierat. Európsky parlament má naďalej rovnaké stanovisko a myslím si, že to tak vyzerá, že to bude pokračovať takto. Uvidíte, či to videli našich pozmenujúcich návrhov. Nož a rada by mohla pohnúť so svojím stanoviskom, pretože v opačnom prípade sa nepadneme kupredu, tak ako sa to stalo v minulosti chcela by som sa vás opýtať, či komisia, pani rada, či prídu s legislatívou ohľadom elektronického zdravia. O tom už hovorila kolegyňa Grostet. V správe, v iniciatívnej správe, ktorú sme pracovali, sme hovorili o tom, že sú to obrovské systémy s operačnými a právnymi systémami prijatia alebo teda, alebo teda súhlasu strany pacientov. Takže sú tu kompetencie v oblasti zdravia, ktoré často sú v rukách autonómnych oblastí. Potrebujeme európsku legislatívu, predtým, než teda prestanú tie systémy fungovať. Takže je to veľmi urgentné. A ďalej, nemáme teda žiadnu legislatívu, ktorá by toto kontrolovala. Čo sa týka cezhraničných eh, zdravotníckých služieb, dôležitá téma, pretože tu nejde len o to, aby tie služby sa platili, ale aj v podstate tu máme teda elektronické zdravotníctvo a jeho management. Nebudem hovoriť rýchlo, ale ako tu možno zaznelo, zdravotníctvo je skutočne extrémne dôležité. Ďakujem. A teraz pani Borzan. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem za to, že ste medzi nás prišli. Poviem, že som spokojná s tým, čo ste povedali o vašom ambicioznom programe. Ja som veľmi rada, že som počula to, čo ste povedali eh, na tému boja proti alkoholu. Ja vás podporujem, pretože eh, som sklamaná, že to teraz nič matateľné nie je. Potom in vitro eh, medicínske produkty. Ja som tieňová spravodajkyňa na túto tému a dúfam, že sa to rýchlo posunie vpred. A ešte chcem povedať, že zdravie, tak ako všetci vieme, je niečo, čo závisí alebo čo je kompetenciou členských krajín, ktoré si to môžu organizovať podľa svojich možností, ale v praxi vidíme, že mnohé problémy presahujú kapacity členských krajín a mali by sme to skôr riešiť spolu. Napríklad e, pri cigaretách e, sa ukázalo, že niektoré veci môžeme vyriešiť spoločne, čo je pozitívne a tu Mám na vás otázku. Komisár Andriu Kajtis nedávno povedal, že ak sa zmení zmluva o fungovaní o EU, tak by sa tam malo Eh, zapracovať eh, viac zdravotných tém, ktoré by boli v rukách EÚ. No, Ďakujem. Pani Hejvi, posledná otázka. Ďakujem, pán predseda, pani ministerka. Mám otázku, ktorá vlastne už zaznela, ale ešte sme na ňu nedostali odpoveď. A týka sa to práve toho prostriedku, ktorý sa používa v herbicídoch e, najčastejšie a, a volá sa e, glitoza. Je, je to teda glyfozát. A, e, takže a, e, už je celý rad a, vedeckých dôkazov na to, že tento Mm, prípravok je veľmi nebezpečný pre ľudské zdravie e, a takisto e, to podporujú aj zistenia obsahu e, tohto prípravku, tejto látky napríklad v moči, to sú, ale to, proste tá úroveň, ten obsah je alarmujúco vysoký. Niektoré členské štáty už dokonca prijali opatrenia proti používaniu tohto E, tohto prípravku, iné o tom uvažujú. A ja by som sa chcela spýtať, či luxemburské predsedníctvo chce v tomto smere urobiť takisto niečo aj na celoeurópskej úrovni, či to chce koordinovať na úrovni ministrov polnohospodárstva. Ďalšia otázka. E, v petičnom výpore sme e, si tento týždeň vypočuli petíciu e, týkajúcu sa talidomidu, e, ktorý má na svedomí tisíce obetí, ktoré boli poškodené ešte v prenatálnom období týmto prípravkom a nesú následky tohto lieku celý život, vrátanie teda invalidity a podobne. Ide teda o to, že okrem tej tzv. soft power, e, ktorú môžeme využiť my ako Európsky parlament, či aj rada chce niečo urobiť e, v tomto smere. Ďakujem a teraz dám slovo pani ministerke Muš, aby odpovedala. 5 minút, si j'ai bien compris. Myslím, že mám 5 minút, pokúsim sa teda. Viaceré otázky sa týkali personalizovanej lekárskej starostlivosti nemôžem predbiehať. To, aké závery budú schválené v decembri na Rade ministrov zdravia, ale mne, tak ako vám, záleží na tom, aby inovatívne liečebné postupy boli súčasťou klinickej praxe. Vy ste chceli isté upresnenie, takže môžem zdôrazniť hodnotenie účinnosti a bezpečnosti. To nie je prispôsobené takýmto e, novatorským postupom. Pri uvádzaní na trh je to trošku e, komplexné, e, potom uskladňovanie údajov v biobankách, tiež problematické a veľký, veľká cena takýchto postupov, vysoká cena takýchto postupov. My nadvezujeme na závery italianského počas talianského predsedníctva, ale nadchádzajúce holandské predsedníctvo sa taktiež chce venovať prístupu k novým alebo inovatívnym eh, mliekom. Je to teda dlhodobá záležitosť. Endokrinné perturbátory tu sa e, zhodujem s vami, je urgentné ich zadefinovať, teda kritéria, ktoré by sa na tieto perturbátory uplatňovali. Hodnotenie dopadu by malo byť dokončené do polovice roka 2016 a pri glyfosáte čakáme na správu VHO a prehodnotenie EFSO, hlavne pokiaľ ide o súvisiace rizika, nanomateriály, nové potraviny. Teší nás e, výsledok hlasovania v parlamente v júni. Bol to silný odkaz a vďaka tomu budeme môcť vytvoriť e, modernejší právny rámec a chceme vysokú úroveň bezpečnosti pre tieto potraviny. Myslím, že by ste to mali mať na pamäti, keď budete hlasovať a určite sa na tom bude dať dobre pracovať. Na tomto základe dobre pracovať označovanie potravín. Už ste o tom hovorili v prvom Tour de Table decembri 2013 a v maji 2015 komisia vypracovala správy o realizovateľnosti povinného uvádzania krajiny pôvodu pri rôznych potravinách, ale hlavne pri mese použitom pri spracovaných eh, potravinách. Eh, to isté by platilo aj pre eh, mlieko a mm, Mm, aj pri nespracovaných e, výrobkoch alebo iba s jednou prísadou alebo ak e, nejaká prísada predstavuje viac ako 50 a vzhľadom na výsledky štúdií bolo skonštatované, že by takéto uvádzanie bolo veľmi nákladné a preto nemáme e, nejaký legislatívny návrh. A v marci 2014 rada diskutovala o správe ohľadne uvádzania pôvodu pri mese ako prísade a členské krajiny mali E, veľmi rôzny názor na povinné uvádzanie pôvodu mesa. Komisia preto pred pár týždňami rade predložila závery o iných potravinách a z prvých reakcií je opäť jasné, že tu nie je jednotnosť, teda či je e, najdôležitejšie informovanie, alebo či predsa len zohrávajú úlohu aj náklady Thank you very much. Ďakujem vám. Teraz môžeme uzavrieť tento bod, poďakovať pani ministerke za túto veľmi zaujímavú rozpravu. Ďakujeme jej za prítomnosť eh, tu a my budeme teraz musieť pokračovať eh, ďalším bodom nášho programu. very interesting. Yes. We... <laughs> Dear colleague. Kolegyňa a kolegovia, máme na programe ďalší bod a to je iniciatíva smerom k novej medzinárodnej dohode o klíme v Paríži. Jill Parňou je spravodajcom 230 pozmenujúcich návrhov sme dostali. Kým teda dám slovo pánovi Pagňo, tak musím požiadať, aby tí, ktorí, chceli, ktorí chcú odísť z miestnosti, aby to urobili potichu. A dám slovo Žilovi Parňo, aby sa vyjadril k e, pozmeňovacím návrhom. Prosím o ticho, pokoj, budeme pokračovať v práci. Prezident. Ďakujem pekne, pán predseda. Je to už druhá diskusia, prvýkrát to bolo 16. júna. Ja už som teda mohol odprezentovať tie najhlavnejšie e, body mojej správy o COP21 a taktiež som si poznačil prvé reakcie. Odvtedy ste všetci mohli predložiť pozmenujúce, doplňujúce návrhy 230 do 17. júna to bolo, 72 z pera SAD, 48 z EPP, 26 pera ALDE, 23 EKR, 18 zelený, doteraz 17 rado nezaradených a 14 EFDD a 12 GUE. Pripomeniem, že moja správa sa mala zmestiť do 8 tisíc znakov, čo nie je až tak veľa, pretože ide o veľmi vážnu otázku a síce boj proti klimatickým zmenám. Preto som sám predložil 34 pozmenujúcich, doplňujúcich návrhov, či už sám alebo spolu s kolegami socialistami, demokratmi a išlo o to prehlbiť niektoré body mojej správy. <clears throat> Tieto návrhy sa týkajú predovšetkým boja proti vylesňovaniu, ratifikovanie e, postupu z Dauha, e, agenda e, s riešeniami súbežne s Parížskou konferenciou, tak aby vlády, občianská spoločnosť a vládne organizácie mohli uľahčiť prechod na nízkouhlíkové ekonomiky. Potom reforma ETS O tom sme hovorili včera po obede spolu s komisárom a potom financovanie e, boja proti klimatickým zmenám aj zo súkromných zdrojov. Takže dnes e, budete môcť všetci e, sa možno, že pozrieť bližšie na pozmenujúce, doplňujúce návrhy a ja už sa teraz chcem poďakovať tieňovým spravodajcom, ako aj ostatným členom tohto výboru pozmenujúce doplňujúce návrhy aj za podnety, ktoré tu odznejú. Väčšinou tie návrhy skutočne obohacujú moju správu a som rád, že môžem skonštatovať, že sa skôr zhodujeme a som presvedčený, že sa rýchlo mm, dopracujeme ku kompromisom. Je tu viacero tém, ale myslím, že ešte budem mať priestor a preto, pán predseda, ak súhlasíte, tak by sme dali mm. slovo tieňovým spravodajcom a ostatným, ktorí by mohli takto odprezentovať svoje pozmenujúce doplňujúce návrhy. Ďakujem. E, začneme hneď, pán Florin CPP. Ďakujem za slovo. Chcel som predeslať, že diskusia o Paríži sa tento rok nesie na veľmi priateľskej vlne a kolegiálnej. Už sme teda boli svetkami aj iných situácií v minulosti. Takže ja som s tým spokojná, napriek tomu, že nesúhlasím so všetkými e, tými bodmi. Často je to teda prehnané, ale myslím si, že nájdeme nejakú rozumnú cestu. No a budem sa opakovať sme silní len keď postupujeme spoločne, jednotne a pokiaľ vystupujeme jednotne ešte s komisiou, tak možno tam budú nejaké rozdiely v konkrétnych číslach, ale keď my všetci pol miliardy, keď nás vystúpi jednotným spôsobom, tak to už je teda veľmi viditeľné. No a no to máme teda nejaké interné spory, CO2, energetická účinnosť, obnoviteľné zdroje. Sú to dôležité témy. Ja samozrejme teraz súhlasím s mojou politickou skupinou. Radi sa presadili naše ciele, ale netreba zabúdať na to, že tu máme medzinárodný medzinárodnú udalosť, na ktorej musíme e- predložiť európsky medzinárodne priateľný dokument. A často to e, vyzeralo tak, že sme sa vzdialili od praktického života, takže nás potom nikto nenasledoval. Myslím si, že teraz sa nám to celkom darí a preto, ako už povedal spravodajca, sa si myslím, že sa uhodno, ujednotíme na hodnotách, ktoré budú potom prezentovateľné za Európsky parlament a aj za členské štáty EÚ. Chcem povedať krátko niečo k financovaniu, pretože tam sme boli trochu naivní Myslím si, že sme sa medzi tým poučili, že nie len priemyselné krajiny musia platiť, ale aj tie rozvojové krajiny, ktoré teda nie sú až také e, rozvinuté, nemusím ich teraz vymenovávať. Máme napríklad Sádskú Arábiu, tá skutočne tá má na to veľký podiel, taktiež teda tam patrí ani Čína v podstate už nie je žiadnou rozvojovou krajinou, takže by mala niesť väčší podiel. Je treba nájsť podporu u nás doma, v našich jednotlivých krajinách. Neviem, ako je to u vás vo Francúzsku, ale u nás je ťažké získať podporu pre financovanie medzi obyvateľstvom. A celá naša politika v súvislosti so ústredom huličitým potom spočíva na našich ramenách. My musíme teda prispieť našim dielom. No a ja teda dúfam, že to finančné bremeno bude lepšie rozdelené. Skutočne vás chcem vyzvať, aby ste si nemysleli, že národné štáty to zvládnu všetky sami. Ja si pamätám, keď sa Nemecko zjednotilo. Vtedy sme povedali, že Spolková republika Nemecko to všetko zariadi. Ale dámy a páni, bez súkromného kapitálu sa to vôbec nedá. Ale musíte mať e, tvrdé, jasné a kontrolovateľné aj férové pravidlá. A tie v niektorých štátoch neexistujú. No ale bez súkromného kapitálu to nepôjde. A v tržnohospodárskom zmysle, sa teraz pozerám na liberálov, je treba teda prísť s tržnohospodárskymi kritériami, Potrebujeme aj novú cestovnú mapu, nový plán, na ktorom musíme spoločne pracovať. Pán spravodajca, potom tam má zaujímavý návrh, to je tá eh, daň na finančné transakcie. Tá ešte v Európe nie je všade zavedená, ani nebude všade zavedená, ale bohužiaľ rôznym prekážkam sa nezavede na celoeurópskej úrovni. Takže myslím si, napriek tomu, že máme teraz sympatie pre unijné dane, nemôžete členským štátom predpisovať, aby vyberali nejakú daň, ktorá by bola potom využívaná na teda príspevok na boj proti klimatickým zmenám. To si myslím, že je odsudené k neúspechu. K tomu určite, proti tomu by sa mnohí postavili. Takže prosím, ehm, využite svoju fantáziu pri vytváraní iných pravidiel ale samozrejme je správne, že sa o tom diskutuje. Rovnako ako spravodajca som teda plný nádeje. No na záver, G7 sa veľmi angažovane chopila týchto tém a mm, dokonca aj Svetý Otec sa k tomu vyjadril Takže myslím si, že sú rôzne strany zaangažované aj nečakane. Ďakujem. Pán Gerbady, prosím. Ďakujem, pán predseda. Ja e, v prvom rade poďakujem pánu Prane, pánu Florencovi za pani Prane ako spravodajca aj pani Florencovi za jednoznačný príspevok k celej rozprave. A ten odkaz na pápeža a encykliku je takisto veľkou výzvou pre e, Európu a pre našu skupinu. E, pán predseda, treba povedať, že vnímam určitý pozitívny posun smerom k Parížu. G7 e, eh, veľmi jasne ukázalo e, pevné postavenie e, e, pani Merkelovej na čele Myslím, že to bol e, takisto jasný posun na ceste do Paríža. Aj to, čo predložila Čína, lebo aj Čína, zdá sa, konečne berie vážne svoju zodpovednosť v rámci rozpravy o klíme, nie len tým, že e, zastupuje G77, ale aj tým, že sa ujala vedenia a snaží sa postupovať dopredu oveľa rýchlejšie než kedykoľvek predtým. Nemali by sme podceňovať tie záväzky, ktoré e, Čína prijala, tie sľuby, ktoré vyslovila. Chcem zdôraziť niekoľko prvkov v, našej, v našom uznesení. Ochrana lesa v prvom rade, lesných ploch. A o tom sa hovorilo aj v predchádzajúcich rozprávach, pri e, debatách e, tieňových spravodajcov Máme tu pozmenujúce a doplňujúce návrhy z rôznych e, e, e, častí parlamentu. Mali by sme byť schopní sformulovať jednoznačné stanovisko k tomuto. Federik Federli, môj kolega, na tom so mnou pracuje. Dúfam, že nájdeme jednoznačný, ambiciozný kompromis. A po druhé, schopnosť e, financovať celosvetové klimatické politiky. Úplne súhlasím s kolegom Florencom, že e, získavať peniaze z verejných rozpočtov je veľmi náročné, hoci sa stále do, nazdávam, že v tej bohačej časti tohto sveta e, to je možné aj na tých karbonových trhoch môžeme použiť peniaze práve z týchto zdrojov na to, aby sme e, zmierňovali e, dôsledky e, karbonového hospodárstva, uhlíkového, uhlíkového hospodárstva. Takže to je jedna vec. A potom po tretie chcem zdôrazniť, že my stále využívame peniaze, verejné peniaze na úvery pre vývozcov uhlia a Čínsko, Ind, Čína, India. My použijeme, používame verejné zdroje na investície v tejto oblasti. Na to sa treba pozrieť podrobne a dôkladne. Zelení na to tiež poukázali, ja to podporujem. A napokon, pán predseda, máme tu na stole e, pozmenujúce návrhy týkajúce sa toho, čo treba robiť od teraz do roku 2020. Nemyslím, že by sme si mali stanovovať presné ciele na rok 2020, ale komisia by mala zvyšku sveta e, oznámiť, aké e, ciele môžeme do roku 2020 v Európe dosiahnuť, lebo to je veľmi silné politické posolstvo pre zvyšok sveta, e, najmä v prípade, že by sme boli schopní plniť nad plán, povedzme tie ciele do roku 2020, to by bolo silné e, politické posolstvo pre zvyšok sveta. A ešte raz chcem poďakovať e, pánu Padne za e, túto správu. Ďakujem. Pán Čabor, prosím. Ďakujem, pán predseda. Pán Javor. Ja chcem v prvom rade poďakovať pánu spravodajcovi e, za vynikajúcu správu. Myslím, že pokrýva skutočne tie najdôležitejšie body. A e, takúto správu treba uvítať. I než pôjdem do podrobností, tak chcem podčiarknúť vlastne, aký je e, cieľ správ, ako je táto správ Európskeho parlamentu. Domnievam sa, že rokovania a tie detaily sa doladia e, na, v Paríži na konci tohto roka, ale parlament môže teraz vyslať silné posolstvo komisii a všetkým partnerom v rokovaní, ako parlament vníma zmeny klímy a čo očakáva od e, e, samitu o klimatických zmenách v Paríži, zmenách klímy v Paríži. Európsky parlament, to treba povedať, bol vždy na čele e, iniciatív týkajúcich sa zmeny klímy. A toto, na to treba pamätať. A to vrátanie cieľov, čísel e, v správach, e, ktoré vysielajú skutočne veľmi jednoznačné posolstvo našim partnerom v rokovaní komisii a vonkajšiemu svetu. Z tohto pohľadu sa domnievam, že správa mm, obsahuje veľmi dobré návrhy a aj tieňoví správodajcovia sa zmienili o veľmi dôležitých aspektoch, ktoré budú do záverečnej správy zahrnuté a mm, som si istý, a môžem to povedať po prvom stretnutí tieňových spravodajcov, Takže e, e, môžem povedať teda, že väčšina týchto návrhov tieňových spravodajcov bude e, podporená. Mám predsa len tri otázky ešte, ktoré chcem počiarknúť. Poprvé, otázka cieľov e, v tejto správe. E, tie čísla, ktoré si Európska únia teraz stanovuje ako ciele, jasne nestačia na to, aby sme mali pod kontrolou zmeny klímy. Keď chceme e, udržať planétu e, v nejakých udržateľných hraniciach e, klimatických zmien, potrebujeme v Paríži ambicioznejšiu dohodu. A Európska únia aj všetky zainteresované strany teda sa musia snažiť, aby to bolo e, ambicioznejšie, než čo sa teraz e, zverejňovalo e, pre medzinárodné spoločenstvo. Takže treba byť ambicioznejší na tom parískom stretnutí a okrem toho treba trvať na včasnej dekarbonizácii. Bolo to už obsiahnuté aj v, Límskej, v Límskom uznesení, aj par, Európsky parlament o tom už e, rozhodol, takže e, dekarbonizácia a pod ďalší bod. My teda dnes čelíme určitým fyzickým prejavom zmien klímy, ale pri snahe riešiť toto musíme zohľadňovať aj práva domorodého obyvateľstva a pôvodného obyvateľstva na celom svete. Treba teda zamedziť takým opatreniam, ktoré e, sa robia v rámci e, boja proti zmenám klímy, e, ktoré by nejak ovplyvňovali práve ľudské práva, práva pôvodného obyvateľstva, rodovú rovnosť a mm, všetko ostatné. Takže podporovať rozvojové krajiny na základe lokálnych e, osvedčených postupov a e, dodržiavania práv domorodého obyvateľstva. A e, pán Gebrand už hovoril o financovaní boja proti zmenám klímy. To bude určite v Paríži tá najdôležitejšia časť rozpravy. A v tomto duchu treba dôveryhodný finančný balík e, na rok, na obdobie do 2020 aj po 2020. Treba modeliz, mo, mo, mobilizovať financie na zmeny v rozvojových krajinách, ale tak, aby to, nemalo, e, aby to nebolo proti e, alebo kontraproduktívne. A okrem toho, pán Kanieta včera hovoril vo výbore, a bola veľmi roz, zaujímavá rozpráva z sektore ETS. A teraz by som e, chcel e, podporiť pána Gebrandyho v tom, že Európska únia už má peniaze na e, opatrenia na boj proti klímy. ETS, prímys ETS a tieto príjmy z ETS, tak 100% týchto príjmov by sa malo vyčleniť jednoducho na boj proti zmenám klímy. A to, čo si myslím, že je jeden z tých prvkov svého e, stanoviska, e, ktorým by sme mali ísť do e, Paríža. Pán Frafronte, ďakujem, pán predseda. Mm. Myslím si, že na tomto spise sa asi môžeme vo všeobecnosti zhodnúť je to téma, o ktorej budeme ešte hovoriť v nasledujúcich mesiacoch s prihľadnutím na blížia sa e, konferenciu v Paríži a my sme prispeli pozmenujúcimi a doplňujúcimi návrhmi a dúfam, že teda k ním bude e, prihliadnuté. Ten prvý bod vlastne už tu odznel od zelených Veda nám hovorí, že napriek všetkým cieľom a ambíciám máme istým spôsobom šťastie, podobne ako Čína a e, Spojené štáty, ale aj keď e, e, všetko toto splníme, čo sme si stanovili, tak sa nám proste neudrží nepodarí e, udržať e, v rozmedzi tých dvoch stupňov, ako je stanovené. Takže Európa sa musí snažiť ešte viac a to aj preto, aby sa našim príkladom riadili aj ostatné krajiny a kontinenty. E, ďalšie ďalší e, pozmenujúci návrh sa týka nárastu, globálneho nárastu počtu obyvateľov. Ten rytmus nárastu je, je ohromný. E, v, e, očakáva sa, že bude už 12 miliard obyvateľov na planéte a to bude znamenať e, oveľa väčšie nároky na energiu. A to znamená, e, a budú narastať aj požiadavky globálnej populácie. A to samozrejme opäť bude mať e, aj klimatické dôsledky. Takže treba eh, takisto počítať s tým, že nastanú veľké presuny eh, obyvateľstva eh, súvisiace s klimatickými zmenami a treba vytvoriť podmienky, aby sme proti tomu vedeli byť odolnejší, aby sme na to vedeli lepšie reagovať. A teraz je tu aj otázka finančných zdrojov, ktoré idú z tých najbohatších krajín, najviac zodpovedných za emisie, do krajín, ktoré e, sa ešte len rozvíjajú a rastú. My chceme, aby takéto krajiny rastli udržateľom, udržateľným e, spôsobom. A za to, že teda e, sa budú snažiť takto rast, tak by teda nejakým spôsobom sme ich mali odmeniť. Takže to je jedna vec. Potom rozvoj nových technológií, obnoviteľné zdroje energii. Myslím, že tu sme sa trocha zastavili alebo spomalili. E, je celý rad nových technológií, ktoré sa však v praxi nepoužívajú dostatočne. Ale napríklad, a zároveň sú tu krajiny Blízkeho východu, ktoré vyvážajú ropu a e, tieto e, krajiny hovoria, že keď o 20-30 rokov prestanú mať už teda dostatočné zdroje na vývoz ropy, že budú vyvážať práve obnoviteľné zdroje energii. To znamená, že oni sa možno ujmu vedenia e, v oblasti obnoviteľných zdrojov energii. My v rámci dokumentu o energetickej únii e, sa k tomu e, vyjadrujeme. A hovoríme aj o tom, že to, čo sa robilo doposiaľ, vlastne neviedlo k tomu, aby sa eh, mm, nejakým spôsobom eh, situácia zlepšila, aby, aby sa zvýšilo využívanie obnoviteľných zdrojov energii a znižilo znečisťovanie. Takže treba hľadať alternatívne cesty. A je dôležité, aby Európske, Európska únia a eh, členské štáty e, mali už, e, povedzme, v marci na budúci rok k dispozícii nejaký harmonogram ďalšieho postupu, aby sme vedeli, či sa nám vlastne drží, e, darí splniť tie plány. Vida môže, pani Grostet. Ďakujem, ja <clears throat> si cením prácu <clears throat> spravodajcu. Mnohé už odznelo, takže sa pokúsim o zdôraznenie toho, čo vidím inak. COP21 podľa mňa musí konkrétne podporiť nové technológie nízkouhlíkové, čiže ich jasne identifikuje a podporí aj investície do nich. Čiže podniky, ktoré ich budú vyvíjať, musia môcť zohrať kľúčovú úlohu a musia sa zapojiť do e, tejto konferencie. Ja som navrhla aj niekoľko návrhov spolu s niektorými kolegami a e, treba podporiť investície a účasť e, podnikov na isko-uhlíkovej ekonomike a to aj e, využitím súkromného kapitálu. E, ide nám o dohodu a e, to, čo chceme dosiahnuť, musí byť jasne niekde uvedené. Európa robí už e, nemalé úsilie ale musí byť realistická, pragmatická. My sme na európskej úrovni e, zadefinovali, e, zadefinovali ciele do roku 2030. Niektorí chcú ísť ešte ďalej, navrhujú 50-percentné zníženie ako cieľ, ale ja myslím, že roku 2030 treba e, myslieť hlavne na podniky. To je pri cieľoch kľúčové. A Treba byť ambiciózny, to sme všetci, ale aj pragmaticky iba tak bude COP21 v Paríži úspechom. To som chcela zdôrazniť. Thank you very... Ďakujem vám. Pán Nano, prosím. Ďakujem pekne, pán predseda. Trošku ste na mňa zavodli, ale už som vám prepáčila. Vážený pán spravodajca, vám ďakujem za správu a za vašu angažovanosť pri tejto téme je to eh, jedna z hlavných výzem v súčasnosti, potvrdil to aj pápež. To znamená, že ide o spoločenskú otázku, otázku, ktorá sa týka tak nášho životného štýlu, ako aj eh, prírody. COP21 eh, to by nemalo byť iba nejaký mm, komunikačný ťah, aj keď si samozrejme vážim vašu prácu, vážený pán kolega, ale myslím, že ideme e, jasne do múru, tak ako v Kodani. E, kto by sa mohol pripojiť k EÚ pri tak ambicióznych cieľoch zníženia emisí? Chcete položiť na kolena USA alebo Čínu? Ja si myslím, že sa to nepodarí, ale e, nechápte ma nesprávne. Ja nechcem Eh, nejak eh, vydierať tých, ktorí eh, sú proti dohode. Treba si však priznať, že nemáme dostatočné prostriedky a to je aj v mojich pozmeňujúcich návrhoch. Dôležitý je ekonomický rámec a politický elán. Na to musí stať náš boj proti klimatickým zmenám, ale treba si priznať aj to, že zlyhal súčasný systém alebo že minimálne nestačí. Na to preto, že EÚ výrazne znížila emisie skleníkových plynov a rozvojové krajiny o chvíľu budú e, mať také emisie uhlíka ako my, ak nie viac. A sú tu teda dva problémy. Tieto krajiny, rozvojové krajiny, sú už naštartované, takže prirodzene ich emisie neklesnú, pretože raz tam nebude postupne slabnúť ako u nás. A tieto krajiny nechcú mať nejaký regulačný systém pre znečisťovanie ako my, pretože musia živiť desiatky miliónov osôb a to je dôležitejšie ako mať nejaký prach pre emisie CO2 a taktiež by som chcela podporovať e, lokálnu ekonomiku a nie globálnu, pretože z toho vyplývajú aj celosvetové problémy, čiže možno, že nie posilňovať celosvetovú reguláciu, ale skôr tú e, miestnu. Páčia sa mi e, návrhy EPP, čiže e, zmieniť sa o encyklike pápeža, ale ja dúfam, že EPP sa k tomu postaviť tak aj pri otázkach rodiny, života alebo pri sociálnej doktríne <clears throat> cirkvi. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem vám. Pani Dali. Ďakujem, pán predseda. Chcem pánu Párňa poďakovať za túto správu. Je tam celý rad bodov, ktoré si zaslúžia našu pozornosť, tak aby sme e, dosiahli dobré výsledky v Paríži. My e, sme takisto vypracovali niekoľko pozmenujúcich návrhov, e, aby sme dosiahli ešte lepší výsledok, ale treba takisto opäť vyrokovať dohody o zmienení dopadov na životné prostredie, to treba e, robiť s lokálnymi komunitami. A e, teraz, pokiaľ ide o tie pozmenujúce návrhy, jednak tam ide o dopravu, to je vlastne ten druhý najväčší sektor. Tam je e, najväčšia miera, to je vlastne druhý najväčší, najviac prispievajúci sektor Takže tam treba skutočne dosiahnuť zníženie a takisto e, tlak, tlak na AC, e, AAIKO. E, takže tam samozrejme to je tiež dôležité. Máme schému ETS, E, systém obchodovania s emisiami, na to sa takisto treba zamerať. Pretože e, keď pokrieme všetky tieto trhy, o ktorých som hovoril, tak e, aj tá nákladová efektívnosť bude vyššia. A takisto treba zohľadniť e, konkurenciu v oblasti potravín, e, e, vodohospodárstva a využívania pôdy. To, to sú totiž oblasti, ktoré majú takisto dôsledky pre zmeny klímy. Treba zaistiť udržateľný rozvoj vo všetkých oblastiach. Ja, kolegyňa a kolegovia, sa takisto domnievam, že zmeny klímy sú veľmi úzko prepojené s migráciou aj preto musíme tieto problémy e, riešiť na európskej úrovni. A napokon e, mitigačné opatrenie, ktoré sa týkajú námorného prostredia a morského prostredia, tu treba takisto znížiť e, negatívne dôsledky, tak aby sa naše vody rozvíjali udržateľným spôsobom to má takisto pozitívne dôsledky a pre, pre klímu. Ďakujem. Ivo Benet, prosím. Ďakujem, pán predseda. Ja nebudem opakovať už to všetko, čo sme si vypočuli a k správe pania, pána pane z IFO výbore Trans sme sa vyjadrovali. Mám tu uh, uh, niekoľko menších pripomienok, dve Pán Florence už o tom e, tiež hovoril. A hovoril o, o, e, o e, kodanských konferencií v Kodani a ja si ja takisto domnievam, že do Paríža musíme ísť svorne a aby sme tam hovorili skutočne jedným hlasom, tak aby sme mm, skutočne e, nenastavili tú latku príliš vysoko. Samozrejme, ambície treba mať, ale potom e, by sa ale mohlo e, stať, že keby sme si tú latku nastavili príliš vysoko, tak by sme nakoniec mohli E, ísť do Paríža skôr rozdelený než, e, než e, svorní. Takže ide o to, aby, to, aby tie ciele, ktoré sa stanovili a v Paríži boli skutočne úspešné. A potom tu máme teda námornú oblasť námor, námorné, námorného prostredia a námornej dopravy a leteckej dopravy. Ja si myslím, že tie návrhy, ktoré sa toho týkajú, sú dobré. Odsek 10, týka sa to odseku 10 a všetky tie snahy týkajúce sa eh, práve oblasti dopravy aj eh, mimo ETS, myslím si, že to všetko je veľmi eh, pozitívne a myslím si, že to všetko treba skutočne zohľadniť. Ďakujem. Ďakujem Ivo za to všetko, čo ste povedali a aj skúsenosť Hansa Florenca, e, e, pán Eichhout. E, a celkovo teda musím povedať, pán predseda, ďakujem za slovo. A nebol som svetkom 52 predsedníctv, tak ako kolega nebol som svetkom toľkých predsedníctiev ako kolega Florence, ale Musím e, skutočne podporiť to, čo sa tu povedalo o e, námornej doprave a letectve. Ja by som chcel v každom prípade spravodajcovi poďakovať e, za jeho správu a niekoľko poznámok. Jednak to, čo povedal EPP, že musíme byť skutočne, musíme hovoriť jednotným hlasom, musíme byť svorní. Ja si myslím, že to je dobrá taktika, Eh, ja by som uvažoval rovnako na vašom mieste, ale treba povedať, že súčasný cieľ EÚ eh, e vychádza z jednotného názoru Rady. 28 hlav štátov ho podpísalo. Takže eh, myslím, že v tejto chvíli už to nie sme my, kto tu vlastne rozhoduje o tom, aké sú ciele európskej e, populácie, e, pretože e, začíname sa skôr dostávať do, alebo treba zabrániť tomu, aby sme sa nestali ďalším sekretariátom rady. To znamená, my by sme si mali nezávislejšie definovať naše stanoviska a kolega, ktorý už odišiel, upozornil na to, že je nebezpečné, že by sme možno že by sme mohli dokonca aj e, e, e, splniť nadplán tie ciele, ktoré sme si stanovili na roku 2020, ale pravda je taká, že možno sa nám to nepodarí že, že možno nám bude chýbať 27% do toho stanoveného cieľa a s tým možno nakoniec pôjdeme do Paríža. Takže Teraz sa navrhuje, aby sa nepridelené, aby tie ešte nerozdelené pridely eh, presunuli z eh, fázy 3 do fázy 4. Takže nakoniec eh, môže z toho vyplynúť to, že sa oslabia plány po roku 2020. Bolo by veľmi dobré, keby teda parlament pristupoval k tomuto trošku viac kriticky a veľmi súhlasím s návrhom spravodajcu, že treba ukázať, že sú ľudia, ktorí e, chápu a rozumejú, e, rozumejú číslom, číslam a že by sme tie ciele mali mať e, trocha ambicioznejšie a takisto ako hovorí EPP, mali by sme hovoriť jedným hlasom. Takže ja týmto tiež vyzývam EPP, aby sa pridala k nám, alebo, pretože skutočne sa nedá tlieskať jednou rukou. Takže so všetkými, napriek všetkým skúsenostiam, ktoré máte. E, a teraz pokiaľ ide e, o finančnú stránku, treba, aby sme boli konkrétnejší e, v tom, čo navrhujeme v oblasti financií. Všetci vieme, ako je to dôležité, ale prosím, povedzme jasne, že budeme na financovanie globálneho fondu používať zisky z ETS a aby aj financie z, námornej a, z námorného a letického sektoru sa používali, aby skutočne tu, bola, tu, bola, tu, bol, tu bol viditeľný príspevok e, zo strany Európskej únie, tak aby sme sa nakoniec skutočne v Paríži dopracovali k nejakému pozitívnemu cieľu. Ďakujem. A na záver hovorí pani Šulica. Najprv sa želím zachváliť gospodinu Ďakujem pekne. V prvom rade sa chcem poďakovať páno, pánovi Parňo za vynikajúcu správu. Bola som spravodajkyňa vo výbore AFED a preto chcem povedať niečo o našich návrhoch. Čo skoro ich budete mať a tiež sme schválili veľmi dobré kompromisy hlavne čo sa týka klimatickej diplomácie. <clears throat> Je to veľmi dôležité a my sme sa na to zamerali. Ja by som bola rada, keby ste s tým mohli súhlasiť. ESVČ, Európska služba pre vonkajšiu činnosť, musí zohrať dôležitú úlohu. Viackrát sa hovorilo o G7, o líderstve Merkelovej, o pápežovi to všetko je súčasťou tejto klimatickej diplomácie. Dúfam, že budete môcť podporiť to, čo je v tejto časti správy. Mali by sme v Paríži vystupovať jednohlasne, ale aj pragmaticky, keďže musíme zachovať konkurencie schopnosť nášho priemyslu a byť ambiciozný tiež, na tom sa asi zhodneme. Takže nie som proti tomu cieľu, ale musí byť vyvážený. A ešte o jednej veci chcem hovoriť. PTCI, myslím, že by to tu malo figurovať, ale myslím, že v priebehu roku 2015 pardon, TTIP Ehm, už bude vyzerať trošku konkrétnejšie a ovplyvní to aj konferenciu v Paríži. Viac si môžete prečítať v mojich e, pozmenujúcich, doplňujúcich návrhoch e, rozvojové krajiny a financovanie. Častokrát sa takto označujú, ale je tam aj Saudská Arábia, to sú pritom veľmi bohaté krajiny. Tu Súhlasím s pánom Florencom, možno, že by sme mali použiť iný výraz. Taktiež si myslím, že prostriedky z ETS by mali byť použité na boj proti klimatickým zmenám. Ďakujem pekne. Thank you. Ďakujeme. A teraz vyzvem komisiu, je to pán Werheim, aby vyzvem vás, aby sa teda tiež vyjadril. Ďakujem, pán predseda, za to, že ste nám dali príležitosť sa vyjadriť k tejto téme. Taktiež tu vidíme celkovo taký pozitívny impuls, pozitívnu dynamiku, ako sa to vyvíja pred Parížom. No a vyhlásenie EÚ a Číny ohľadom klimatických zmien bolo 29. júna schválené. Taktiež dnes čakáme na pozitívny výsledok konferencie ohľadom financovania rozvoja. A sú tu ešte ďalšie pozitívne príklady a akcie, ktoré prídu ešte pred Parížom. No a dúfame, že tie sa návrhy, o ktorých sa tu dnes diskutuje, taktiež napomôžu tomu, že táto správa bude len ďalším prvkom pri budovaní pozitívnej dynamiky pred Parížom. Je pre nás dôležité, aby Európsky parlament mal jasné stanovisko, pretože to umožní Európskej únii hovoriť jedným hlasom alebo jednotným hlasom. Vidíme tu veľkú mieru konvergencie v rámci tejto správy a taktiež stanoviska EÚ. Radi by sme možno tak predu, navrhli jednu vec zdôrazniť. Transparentnosť a zodpovednosť v rámci Parížskej dohody, pretože toto je absolútne dôležité pre dôveryhodnosť, ale politicky sa to možno e, podceňuje. Taktiež chcem pripomenúť správu ohľadom e, medzinárodných rokovaní. Nedobre tu spochybňovať naše cieľa do roku 2030. Takže prosím, pýtame také pozmeňujúce návrhy, ktoré by túto tému znovu neotvárali. Máme domácu diskusiu ohľadom našich interných politík, avšak veľmi jasne oznámime medzinárodnej spoločnosti pred Parížom aj po Paríži, aké sú naše ciele a čo sa nám podarilo dosiahnuť. Vrátanie fóra INDC, ktoré komisia spoločne s marockou vládou bude v oktobri organizovať. Taktiež boli niektoré prvky vynechané v návrhu správy z dôvodu teda dĺžky textu alebo z nejakých iných dôvodov. Vítame pozmeňujúce návrhy, ktoré hovorí o výsledku G7, o taktiež boj proti, boj proti odlesňovaniu, výsledkov konferencie s Limy, hľadom medzinárodných uhlíkových trvo, trhov. Čo sa týka teda financovania boja proti klimatickým zmenám, tu vítame e, spoločné vyhlásenie, pretože to je dôležité, preto aby sme dosiahli dôveru v, rám, e, v členské štáty v Paríži a z európskeho rozpočtu mainstreamingovým postupom prichádza takéto financovanie. A vidíme, že toto je prepojené eh, integrovaným spôsobom aj s roz, financovaním rozvoja. To sú v podstate dve strany tej istej mince. Taktiež chceme, aby sa financovalo z európskeho rozpočtu viac eh, adaptácia aby sme sa sústredovali na tie najmenej rozvinuté a najzraniteľnejšie krajiny. Taktiež sme investovali veľmi veľa do rozvoja inovatívnych finančných nástrojov, taktiež aby sme podporili aj súkromné investície. A vidíme pozitívne signály v tom, že sa rozširuje tá, ten, tá donorská základňa. Vidíme tu aj spoluprácu medzi južnými krajinami, napríklad rôzne rozvojové krajiny vytvorili alebo prispeli do eh, Fondu pre zelenú klímu. Sice málo, ale prispeli. Ďakujem. Ďakujeme my vám. A teraz uzatváram našu diskusiu tým, že dám slovo pánu Parňo. je pán predseda. Ďakujem všetkým, ktorí sa vyjadrili, aj komisii, pretože v podstate všetci vyjadrili ocenenie mojej práce. Ide o to zistiť, či je to dobrý základ. A zároveň si myslím, že je potrebné nájsť niekoľko kompromisov, napríklad pri cieľoch, tak aby sme boli nielen dôveryhodní, ale aj jednotní, aby sme e, držali spolu. E, je to potrebné. A okrem toho musíme umožniť, aby všetky európske inštitúcie, rada, komisia, parlament, aby sme držali spolu naozaj v Paríži pri rokovaniach v decembri. Ide teda o to nájsť rovnováhu medzi e, touto jednotnosťou a ambíciami a o to aj ide v niektorých kompromisoch a ešte sa im budeme venovať v nadchádzajúcich stretnutiach s tieňovými spravodajcami. Chcem sa poďakovať aj e, spravodajcom výborov, ktorí sa majú taktiež vyjadriť. ITRE, TRAN, DV a AFET. Každý spravodajca teda bude mať priestor a 9. septembra sa opäť stretneme, potom zase 14. septembra, to už bude tretie stretnutie s tieňovými spravodajcami, je to podľa mňa dôležité. Takže témy, ktorým sa budeme venovať v septembri. A myslím, že to tak nakoniec bude predstavovať kompromisov, e, prehlásenie G7 7. 8. júna o dekarbonizácii celosvetového hospodárstva a potom pokrok e, v oblasti boja proti klimatickým zmenám, opatrenia na stieranie rozdielov medzi vedeckými štúdiami a opatreniami až do roku 2020, ratifikácia bezodkladná druhého Eh, obdobia zahrnutie všetkých eh, odvetví, regulácia eh, leteckých a námorných emisí a taktiež presun ziskov, potom Európsky plán pre financovanie Zeleného fondu, prehodnotenie diplomatických vzťahov s tretimi krajinami pred COP21. Ja myslím, že pri 230 pozmenujúcich, doplňujúcich návrhov ide už o dobrých pár počiatočných kompromisov, <clears throat> ktoré myslím, že sa budú dať dosiahnuť. Potom e, tak, e, taký druhý blok kompromisov, ktoré si samozrejme želím, e, stanovenie cieľov pre celosvetové emisie CO2 do roku 2015, o tom sme aj hovorili a myslím, že sa nám podarí dohodnúť e, stanovenie EÚ o znížení e, emisí do roku 2030 a 2050. Tu sa podľa mňa opäť dohodneme prehodnotenie systému hodnotenia e, znižovania emisí každých 5 rokov, potom obdobie nie 10 alebo 20, ale 5 ročného obdobia, taktiež finančný balík, ktorý má byť pripravený do COP21 a taktiež e, nájdenie novátorských zdrojov financovania boja proti klimatickým zmenám. Tu som e, si opäť vypočul Karla Heinza Florenca. E, súhlasím s ním, máme áno, spoločný cieľ mať daň z finančných transakcií, ale ako vidíme, ide stále o návrh, ktorý nie je um, nekontroverzný a možno, že by to bola skôr prekážka v súčasnosti a nepridaná hodnota, takže sa budeme musieť pozrieť na konkrétne pozmenujúce, doplňujúce návrhy. Niektorí hovoria o iniciácii, iniciovaní dane o transakciách s fosílnymi palivami. Prečo nie? Môžeme o tom hovoriť aj s tieňovými spravodajcami a myslím, že bude potrebné pri financovaní prísť s novými myšlienkami, tak aby verejné prostriedky k dispozícii boli a myslím, že zároveň treba navrhnúť niečo, čo by zohľadnilo potrebu mať aj súkromné financie, ale bez toho, aby to ohrozilo priemyselný rozvoj, pretože oni pri nových technológiách práve vytvárajú a budú vytvárať pracovné miesta v budúcnosti. Takže toľko záverom, pán predseda. Ďakujem pekne. Ja iba pripomeniem harmonogram na výbore NV 22. septembra hlasovanie v pléne 14. oktobra asi. Mm, týmto sme vyčerpali náš dnešný program, takže želám všetkým pekné leto a dobrú chuť, ak máte na to čas.